Ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení kolegovia, prosím, usadte sa. Dostávame sa k bodu číslo 9 zasadnutia výboru AFED. Ide o spoločnú výmenu názorov, výme, názorov výmeno, spoločnú výmenu názorov s výborom DV. Vítam tu predsedu výboru DV. Rád, rád by som teraz medzi nami privítal pána Tageze Šafo, ktorý je predsedom Etiópskeho parlamentu. Osobitne vítame aj pána veľvyslanca Abe a pána Tesla Idaba. Mm. A je predsedom výboru stále výboru pre zahraničné veci. Vítam medzi nami všetkých našich etiópskych priateľov. Jediné etiópske slovo, ktoré ovládame, je teda jestelen a to znamená vítajte. respektíve niečo v tomto zmysle, ale viete, čo mám na mysli. Kto si to by si to bol pomyslel, že keď sme plánovali toto zasadnutie, že to bude tak dobre načasované. Pán predseda, dovolte mi, aby som na úvod čo najsrdečnejšie pogratuloval k udeleniu Nobelovej ceny pánovi premiérovi Abimu Ahmedovi bola mu udelená Nobelová cena za mier a pán premiér prispel najmä tým, že napomohol pri riešení susedského konfliktu s Eritreou. Takže prosím, odozajte naše čo najsočnejšie pozdravy vášmu premiérovi a pán premiér, ako som povedal, táto návšteva je veľmi dobré načasovaná. Oba naše výbory plánujú vašu krajinu navštíviť. Veľmi sa tešíme a tešíme sa na, vašu, na váš príhovor. Bez toho, aby som to ďalej zdržoval, ešte poprosím kolegu, predsedovi výboru DV a potom udelím slovo vám. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. McAllister, vítam aj za výbor DV pána predsedu parlamentu. Z pohľadu nášho výboru je Etiópia eh, výnimočne dôležitým partnerom. Je tomu je tomu vzhľadom na veľkosť eh, vašej krajiny, eh, veľké rozvojové výzvy a samozrejme aj na rozsah rozvojovej spolupráce Európskej únie a vašou krajinou a vašej krajiny. Samozrejme, eh, za posledné roky ste dosiahli obrovský ekonomický eh, rozvoj. Dovolte mi, aby som sa ešte vyjadril k sľubným politikám, ktoré boli zavedené u vás za posledných 18 mesiacov, skutočne sú obdivuhodné a vzbudzujú v nás nádej. E, zároveň, čo sa demokratický priestor otvára v krajine veľkej rozmanitosti, tu máme aj veľkú výzvu, e, ktorá sa, ktorá sa týka udržateľnosti demokratických postupov a dúfame, e, teda my, my dúfam, my želáme vašej krajine všetko najlepšie počas prechodného obdobia, ktoré začína a o dva, ani nie o dva týždne budem mať tú čest, že budem viesť delegáciu do vašej krajiny, teda za výbor pre rozvoj. Prídeme, pricestujeme do Etiópie. Naozaj by som bol rád, aby to samozrejme všetko mohlo len prispieť a posilniť k spoločnému porozumeniu, a ja som nesmierne rád, že s vami vedieme dialog a pochopiteľne sa tešíme na to, že budeme mať v tejto chvíli možnosť si počuť príhovor pána predsedu parlamentu. Veľmi pekne ďakujem za vrele privítanie, vážení predsedovia pre vrchnice výborov AFED a DEVE. Vážené poslankyne, vážení poslanci, excelencie, dámy a páni. Moja delegácia by veľmi rada poďakovala Európskemu parlamentu za to, že nás pozval dnes. Pozvanie, e, tá, boli sme, zorganizované to bolo pomerne narýchlo a je, po, je pre nás nesmierňou cťou, že tu môžem dnes s vami byť a že môžeme diskutovať o iniciatívach a reformách, o ceste, ktorú započala moja krajina Etiópia a že si budeme môcť e, vymeniť názory na regionálne a bilaterálne otázky spoločného záujmu. Určite viete, že pán Biahmed bol, teda bol predsedom vládnucej, teda pre premiérom a predsedom vládnucej strany, bol zvolený za premiéra v apríli 2017 a odtedy e- Etiópia započala cestu, um, cestu reformných uh, programov, ide, ide o ekonomické, justičné reformy, politicky etiópska vláda prijala zásadné opatrenia na to, aby, sa, aby, aby, aby mohlo dôjsť k otvoreniu priestoru, politického priestoru, kde budú platiť rovnaké podmienky pre všetkých. A takýmto, a takýmto spôsobom a, a, a, a vďaka tomu bolo prepustených e, boli prepustení z väzenia e, politickí aktivisti a všetci tí, ktorí boli nespravodlivo väznení. Okrem toho, tri hlavné ozbrojené skupiny, ktoré boli na zozname teroristických skupín, um, boli, boli boli vyškrtnuté zo, boli vyškrtnuté zo zoznamu a ako som spomínal, my sme začali celý rad justičných reforiem. Bol zriadený e, výbor pre justičnú reformu. Výbor pozostáva z, z nezávislých expertov, ktorí preskúmávajú celý justičný systém, jednotlivé legislatívne akty a pripravujú odporúčania a novelizácie zákonov a e, porúčajú nové zákony a novú štruktúru inštitúcií. Napríklad mediálna legislatíva, volebný zákon. Toto všetko sú legislatívne akty, ktoré boli predmetom revízie. E, legislatíva boja proti terorizmu, ktorý, bola tak, teda legislatíva na boj proti rozmu je takisto predmetom revízie v súčasnosti. Vláda začala proces liberalizácie ekonomiky, um, začala, uh, začala uh, budovať na udržateľnom rozvoji a začala, začala vyrovnávať eh, makroekonomické rozdiely. Uh, Mm, vláda pripravila cestnú mapu, ehm, ktorá obsahuje jednotlivé kroky, cieľom ktorej e, teda my by sme chceli, my sme chceli dosiahnuť vybudovania, vybudovanie odolnej ekonomiky, um, diverzifikácie a zároveň by sme chceli zvýšiť um, produktivitu poľnohospodárstva um, národný, národný výbor, tomu predseda premiér, uh, bol, bol, bol zriadený na to, aby uľahčil podmienky podnikania v našej krajine. V tomto ohľade uh, hlavným cieľom reformných programov vytvárajú um, zamestnan- vytvárajú, vytvárajú priaznivé podmienky pre zamestnanosť, industrializáciu, otázky rovnosti, ro, otázky rovnosti, rodovej rovnosti. To je jedna z hlavných oblastí, na ktorú sa zacieluje naša vláda. Ako ste určite počuli, polovica federálnej vlády sú ženy a, a, a ženy ženy sú aj v ďalších dôležitých pozíciách, napríklad v rámci volebnej rady či e, niektorých justičných pozícií. A samozrejme, od, z tých 10 stálych výborov parlamentu 6 stálych výborov vedú ženy. Do, takže excelencie, Vážení predsedovia, poslankyne, poslanci, dámy a páni, Etiópia sa pripravuje na národné voľby, ktoré sa budú konať v roku 2020. A v tomto ohľade sme prijali opatrenia, aby sme sa ubezpečili, že pôjde o slobodné, demokratické a férové voľby. Národná volebná rada bola na tento účel reorganizovaná minulý rok tak, aby mohla vykonávať svoju zodpovednosť, svoje úlohy a aby jej pôsobenie bolo samozrejme dôveryhodné E, príslušnú legislatívu pochopiteľne ratifikoval parlament, boli spustené konzultácie s účastnenými stranami, vrátanie, vrátanie organizácií občianskej spoločnosti, médií a ďalších. Vláda začala otvorený dialog so všetkými politickými stranami a podpísala etický kódex, e, ktorým sa budú riadiť činnosti všetkých politických Eh, ktorý sa budú aj všetky, všetky politické strany v nadchádzajúcich voľbách. Excelencie, vážení predsedovia, poslan, poslankyne, poslanci, dámy a páni, prebiehajúce zmeny v Etiópii eh, posilnili aj pozitívnu dynamiku v oblasti afrického rohu a širšieho regiónu. Eh, pokiaľ ide o vzťahy s e- z Eritreo, tak viete, že, že tam začala nová éra spolupráce po 10 ročiach sporov a usilujeme sa, uh, us- samozrejme pracujeme aktívne aj na mierovom eh, procese v Južnom Sudáne, zohrávame dôležitú úlohu pri pomoci federálnej vláde v Somálsku a rovnako sme presvedčení, že pri budovaní kapacity Somálska e, e podpora EÚ a medzinárodnej e, komunity je nevyhnutná. To znamená, že e, excelencie, dámy a páni, my sme, my sme mali v minulosti problémy. My sme boli e, my sme teda boli krajinou, kde boli problémy napríklad aj s elektrínou, ale my sme e, pomocou nášmu obyvateľstvu e, ukázali a pomohli a ukázali sme, akým spôsobom sa dá postúpať. Okrem toho Etiópia začala trilaterálne rokovať ohľadne budovania um, priehrady a domnievame sa, že len cestou eh, vedeckých a eh, len cestou vedeckých prostriedkov by sa mal riešiť problém s uvedenou priehradou. Tie tri krajiny, tie tri krajiny, ktoré sa o to eh, zasadzujú, tie, by mali spolupracovať a dámy a páni, Etiópia je pre, prechádza obrovskou transformatívnou zmenou, čo bolo nepredstaviteľné pred, pred pár rokmi. Ma, ale sú tu aj výzvy. Jednou z výziev bolo bolo, e, sú tie, sú tie spory, ktoré tu sú, sú to, sú to sporadické spory, potom je to premiesnenie e, niektorých ľudí, ale, ale, vláda sa, ale vláda sa naozaj snažila pomôcť tým, ktorí boli bez domova v tom, aby mohli zostať vo svojich domovoch a vláda sa samozrejme ďalej snaží riešiť tieto problémy. Časy zmeny sa charakterizujú celou škálou výziev, ale uh, my sme si istí, že prekonáme všetky problémy a tu, a tu teda volám po neutichajúcej podpore a porozumení našich partnerov v Európe. No a v neposlednom rade naše e, vzťahy teda medzi EÚ a Etiópiou a inštitúciami je dlhodobý a ešte raz by sme chceli vyjadriť e, svoju e, túžbu a záväzok neustále navzájom spolupracovať v duchu partnerstva a na našich spoločných záujmoch. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu láskavú pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. You, We... Ďakujeme. No a teraz máme približne pol hodinu na výmenu názorov. No a teraz by som dal rád slovo prvým kolegom, ktorí eh, požiadali o slovo. Prosím vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas 3-4 minúty. Začne a eh, teda kolega za EPP. Ďakujem veľmi pekne, vítajte medzi nami. No a z mojej strany tiež dovolte, aby som zablahoželal k Nobelovej cene vašemu pánovi premiérovi. Prosím, odovzdajte mu toto blahoželanie. Ja som tu už viac ako 20 rokov a odjakživa som pôsobil v príslušnom parlamentnom zhromaždení. Viackrát sme navštívili vašu krajinu. Aj v 2004 si veľmi dobre spomínam na našu návštevu ehm, ehm, boli sme teda aj v roku 2005 pri, e, ako pozorovatelia e, pri pri voľbách v roku 2010 sme tam tiež boli, e, vycestovali sme do vašej krajiny, ale v 2015 sme neprišli, pretože sme to nepovažovali za potrebné. No a naša kolegyňa, ktorá minimálne v roku 2005 ako e, za e, zástupkyňa vlády e, v danom čase nebola prijatá veľmi srdečne, ale teraz bola prijatá srdečnejšie, čiže možno aj toto naznačuje odlišné politické prostredie. Ale mám dve otázky. Jedna je politického charakteru. No a tá znie, tento proces, um, ktorého výsledkom um, majú byť teda tieto voľby v roku 2020 je inkluzívny, to znamená v tom zmysle, že zahrňa aj opozičné strany a občianskú spoločnosť a všetkých tých, ktorí by chceli na budúce zažiť teda lepšie voľby a nie teda voľby, pri ktorých opäť vyhrá jedna strana. No a presnejšie, mohli by ste to trochu viac zopakovať a zdôrazniť, pretože Pamätám si, že podobné diskusie sme už mali pred eh, desiatimi rokmi, čiže z technického hľadiska, aký je rozdiel a ako chcete zabezpečiť lepší výsledok? No a ešte stručná otázka eh, v minulosti eh, tu bolo, bol problém zhabávania pôdy, hovorili sme o tom, ehm, no a teda povolovali ste zahraničným Mm, záujemcom zaberať veľké plochy zeme. No a v minulosti sme mali informácie o tom, že e, ľudia teda často boli vyhnaní z pozemkov, na ktorých pracovali, čiže mohli by ste k tomuto prosím poskytnúť e, bližšie a presnejšie informácie. Ďakujem veľmi pekne, pán Galer. Chcete odpovedať jednotlivo na otázky alebo kolektívne? Myslím, že ešte jednu otázku by sme mohli si vypočuť. Dobre, teda hovorí pán predseda, pán Rivier. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte, aby som e, sa pripojil v mene našej skupiny e, k blahoželaniu Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítajte medzi nami a chcem eh, k blahoželaniu pripojiť aj svoj hlas a hlas našej skupiny eh, pánovi premiérovi za túto Nobelovú cenu za mier. No a chcel by som eh, pri príležitosti tohto stretnutia výmeny názorov položiť dve otázky. Chcem sa spýtať na dve veci. Poprvé, Etiópia sa teší a využíva niektoré európske investície, najmä do ciest, do infraštruktúry a premávky, ale eh, ide aj o investície, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie občianskej spoločnosti a eh, posilniť demokratické eh, spravovanie štátu. No a Európska únia má niekedy taký mecenášsky pohľad na náš model západnej demokracie. No a chcel som sa vás spýtať, chcel by som teda vedieť, či táto pomoc dostatočne dohľadňuje špecifiky týka Etiópie, alebo e, či e, uplatňujeme skôr príliš západný pohľad na vec. E, no a druhá moja pripomienka sa týka pravidelných zásahov teroristov Šebabu vo vašom regióne, okrem teda smrtiacej rétoriky a teda toho, čo uplatňujú tieto skupiny. Máte pocit, že že niektoré um, zahraničné štáty môžu prispievať ich činnosti, alebo ide len o pôsobenie teroristickej skupiny, ktorá si jednoducho žije svoj vlastný život. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur. Ďakujem veľmi pekne. Anna Fotiga za EKR, ďalšia rečnička. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, e, odovzdajte e, naše srdečné blahoželanie pánovi premiérovi a aj v mene našej skupiny blahoželáme k tomuto obrovskému úspechu teda vo forme tohto ocenenia Nobelovou cenou. Uvedomujeme si a vieme, e, aká je situácia v Etiópii aj teda um, aj um, vďaka uh, činnosti uh, veľvyslanca, ktorý nám um, veľvyslancov, ktorí nám často poskytujú podrobné informácie o vývoji situácií v Etiópii. Uh, ako poslanci vieme, aká je aká je situácia v oblasti mierových procesov, ale aj teda v iných oblastiach. Tieto mirové procesy sú však pre nás najdôležitejšie pre členov výboru AFET a teda aj pre členov podskupiny pre bezpečnosť a obranu. No a chcela by som sa e, spýtať a položiť otázku, e, aká, aký je váš názor na, na vykoreňovanie, eradikáciu terorizmu v regióne afrického rohu. Vieme, aký je e, príspevok Etiópie e, k, tomu, k tejto eradikácii, ale aké sú základné problémy, prosím. No a po druhé, no, aké sú teda um, podrobnosti, potenciálne podrobnosti, pokiaľ ide o justičnú reformu vašej krajine, ak by ste mohli k tomu niečo uvieť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Fotiga. No a ešte máme dvoch rečníkov. Ak vám to vyhovuje pre e, nezaradených, pán Žanžaši. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem vám veľmi pekne e, aj nášmu rečníkovi za účasť na dnešnom zasadnutí. Aj ja by som rád zablážal pánovi premiérovi k vyriešeniu um, tohto dlhoročného konfliktu e- s Eritreou. Myslím, že je to veľký úspech, ale moja otázka sa skôr bude e, týkať inej témy. E, tu považujem za veľmi znepokojujúcu a týka sa životného prostredia. Nedávno v medzinárodnej tlači sa o tejto téme hovorilo a išlo teda o E, zmenu klímy a o celú e, tú otázku e, dodávok vody vo vašom regióne. Viem veľmi dobre, že vaša krajina, Etiópia, nie je veľmi rozvinutá z hľadiska infraštruktúry a samozrejme máte veľký dopyt po po energetike, no a budovanie budovanie e, priehrady je veľmi dôležitým e, z hľadiska infraštruktúry pre e, vašu krajinu a pre vašich obyvateľov, ale v Egypte a v Sudáne sú veľké obavy, pokiaľ ide o potrebnú dodávku vody. No a pokiaľ ide o, o názory egyptských expertov, oni hovoria, že 90 ich dodávok vody um, pochádza z Modrého Nílu, ktorý preteká cez Etiópiu, no a medzinárodné právo nám neuvádza e, veľké indikácie, ako by sa táto téma dala vyriešiť, a, ale Jediná vec, o ktorej viem, je medzinárodná dohoda o distribúcii vody, ktorú Egypt má so Sudánom uzavretú, ale pokiaľ viem, tak Etiópia s Egyptom takúto dohodu nemá uzavretú. Súhlasíte s tým, že by toto mohlo byť riešenie, ako vyriešiť tento konflikt, ktorý teda podľa Egyptu um, ohrozuje, um, hrozí teda Egyptu nedostatok vody uh, z tohto dôvodu a môže to mať aj um, neblahé dôsledky uh, na poľnohospodárstvo a potravínové uh, teda dodávok, dodávky potravín do Egyptu a teda um, to je ďalší, ďalší konflikt v tomto regióne. Um, čo myslíte, um, ako by sa podľa vás tento vážny konflikt dal vyriešiť? Ďakujem. Thank you and fine. Ďakujem veľmi pekne. A, a ešte pán Hovný, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Uh, pán uh, Tageze Čafo, uh, vážení kolegovia, za posledné roky vývoj situácie v Etiópii mm, poukázal na dôležitosť bezpečnostného aspektu v rozvojovej politike a um, Ehm, teda hovorili ste aj o, o mm, situácii v Etiópii a mm, mm, teda odráža sa to aj na ekonomickom rozvoji krajiny a sociálnom rozvoji krajiny. Ehm, táto činnosť a táto mierová dohoda s Eritreou je obrovským úspechom, aj Nobelová cena je obrovským úspechom, aby sme sa eh, teda vrátili k vyriešeniu tom, tohto konfliktu. Viete lepšie ako my, že ste sa o to veľmi zaslúžili, ale bez nejakých ďalších formalít by som vám rád zablahoželal, teda konkrétne pánovi premiérovi Abimu Ahmedovi e, k, tej, k tomuto oceneniu. Keď e, si pozrieme situáciu v okolitých krajinách ako e, Sudán či Somálsko, Máme tu teda aj migračné toky, ktoré ovplyvňujú Etiópiu a, um, a teda ovplyvňuje to aj bezpečnostnú situáciu z, um, v Etiópii, um, pretože Etiópia sa týmto uh, stáva zaujímavou destináciou pre uh, utečencov uh, z týchto krajín. Už ste sa stali domovom pre viac ako milión z nich. No a moja otázka znie, ako bezpečnostná situácia v okolitých krajinách ohrozuje stabilitu v Etiópii. Ďakujem veľmi pekne. Okay, thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Nech sa páči. Takže toto boli otázky od našich kolegov z jednotlivých politických skupín. Chcem eh, pripomenúť, že o pol musíme skončiť, takže máte mm, čo si viac ako 20 minút na odpovede na tieto otázky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám veľmi pekne za tieto naozaj zaujímavé a hodnotné otázky. Chcem veľmi pekne e, poďakovať za blahoželania e, nášmu pánovi premiérovi, pánovi doktorovi e, Abimu Ahmedovi. Keď sa vrátim domov, tak mu určite poviem, že že v Európskom parlamente a v týchto výboroch eh, mu ľudia blahoželali k tomuto oceneniu, takže ďakujem veľmi pekne. No a eh, keď eh, teda budem odpovedať na vaše otázky, prvá otázka, môj brat a priateľ Mich- Michal Galer, ktorého veľmi dobre poznám, myslím si, že, že mnohé roky veľmi pozorne sleduje a ovláda situáciu v Etiópii, takže ako som už povedal, otázky súvisiace s procesom inkluzívnosti činnosti a mm, začlenenia do tohto politického procesu. Už v úvodnom vyhlásení som spomínal to, že tie kroky, ktoré príjma vláda, napríklad e, um, prepustili sme všetkých politických väzňov a e, taktiež e, politické strany, ktoré pôsobia zo zahraničia, mm, to teda vytvára e, lepšiu politickú atmosféru na diskusie medzi politickými stranami a teda všeobecne s verejnosťou máme e, volebnú e, komisiu a podľa nej všetky politické strany E, sú začlenené do tohto procesu, je ich 5 a predsednička volebnej komisie bola v minulosti v exile, je lídrom, líderkou teda opozičnej politickej strany, no a vrátila sa späť do Etiópie a teraz predseda volebnej komisii. No a v priebehu schvaľovania volebného zákona Myslím, že všetky e, politické strany boli zapojené do tohto procesu. Niektoré e, z nich e, teda kládli drobné otázky a boli s nimi podrobne prerokované. No a aj pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, aj zákon o občianskej spoločnosti sme prijali tohto roku. Takže ehm, často prichádzajú ľudia aj do, do parlamentu. Poprvýkrát je to tak e, a podielajú sa na diskusiách o rôznych témach. Myslím si, že tento proces je naozaj inkluzívny, je to pozitívne podľa môjho názoru a e, vychádzame z toho posilnení a Vytvorili sme lepšie politické prostredie v našej krajine a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, pretože voľby sa blížia a politické strany sa teda um, predstavujú, predstavujú svoje programy verejnosti a podobne. Pokiaľ ide o udržateľný rozvoj národa, je potrebné toto všetko urobiť. Toto je náš záväzok, ktorý sme na seba prijali. Ako skupina lídrov vo federálnej vláde sme sa zaviazali, že budeme uh, mať uh, slobodné, uh, nezávislé a a demokratické voľby, takže to je náš cieľ a dúfame, že v ňom uspejeme a že ho dosiahneme. Pokiaľ ide o otázku zaberania pôdy um, aj um, z hľadiska zahraničných uh, investícií, uh, v podstate otázky súvisiace so zaberaním pôdy sa netýkajú len zahraničných investícií. Aj lokálni e, investori vlastnia e, pôdu a nevyužívajú ich, takže minulý rok sme prijali opatrenie e, a v podstate je to veľmi dôležité aj z hľadiska zahraničných investícií, tie sú dôležité pre všetky krajiny, aj pre krajiny ako, ako Etiópia na no, um, taktiež využívanie pôdy aj pre lokálne um, komunity um, je veľmi dôležité. Čiže snažíme sa nastoliť rovnováhu medzi týmito dvoma um, stranami mince. No a ako som už povedal, pán premiér uh, vedie výbor, um, aby teda sa um, sa realizoval obchod uh, v rámci našej krajiny. Takže otázku zaberania pôdy berieme veľmi, veľmi vážne a, a snažíme sa teda e, vyvážiť e, otázku jednak zahraničných investícií a tvorby pracovných príležitostí pre miestne spoločenstva a komunity. Ďalšia vec súvisí, ako som už hovoril, oceňujeme investície E, zo strany EÚ na rozvoj nášho národa. Vaše partnerstvo je pre nás veľmi dôležité a veľmi si ho vážime a oceňujeme ho. No a myslím si, že otázky súvisiace s e, Al-Shabaab a so zapájaním ostatných štátov e, do ich činností. Myslím si, že z hľadiska terorizmu dobre spolupracujeme s EÚ, ale aj so Spojenými štátmi. S nimi pracujeme o čosi bližšie, to je veľmi dôležité. Takže otázky bezpečnosti a no, otázky boja proti terorizmu sú, sú teda našim spoločným záujmom a treba ich riešiť. Takže zásahy e, zo zahr- z ostatných e, štátov, e, ktoré podporujú tieto, tieto teroristické skupiny, sme odsúdili a myslím, že musíme teda spolupracovať v iných významných oblastiach. Takže Ehm, dnes je náš pán premiér v, v Južnom Sudáne. S zástupcami tejto krajiny rokuje o otázkach bezpečnosti, pretože z Južného Sudánu do Etiópie prichádzajú mnohé nelegálne zbranie a a ohrozujú e, našu e, populáciu. Samozrejme e, Eritrea, Kenia, Djibouti, Somálsko aj Južný Sudán sú naše priateľské krajiny, takže minulý týždeň v Addis Abebe v našom teda paláci sme mali podujatie venované tejto téme, takže spolupracujeme spoločne e, na odstránení terorizmu z regiónu e, Afrického rohu. No a e, justičná reforma pani predsedníčka Najvyššieho súdu bola skvelou aktivistkou, aktivistkou v oblasti ľudských práv, ochrany práv žien, teraz predseda Najvyššiemu súdu, no a veľmi tvrdo na tomto pracuje. E, je tam rada nezávislých expertov v rámci Najvyššieho súdu, ktorí e, pracujú na revízii a novelizácii zákonov v oblasti ľudských práv aj v oblasti rozvoja národa, aj e, pokiaľ ide o, o spoluprácu nášho štátu na medzinárodnej úrovni. Čiže reforma justičného e, sektora, e, myslím, aj tento rok aj, aj minulý rok, pretože my máme odlišný kalendár, možno viete, takže naozaj vyjadrenia nášho, prez, nášho prezidenta sú vo veľkej miere zamerané práve na reformu eh, justičnej, justičného sektora, takže pracujeme veľmi intenzívne na otázke právneho štátu. Pokiaľ ide o zmenu klímy, dodávku vody a teda environmentálne aspekty, ako som už spomínal vo svojom vyhlásení, Iste viete, že um, veríme tomu, že ľudia v Sudáne a v Egypte sú, sú našimi bratmi a sestrami. Takže z tohto dôvodu e, cítime, aké problémy zažívajú. Takže z technického hľadiska náš minister, ktorý má vo svojom portfóliu uh, vodu, uh, vodu teda aj z, z Džibuti a s ostatnými krajinami, rokujú o tejto téme z technického hľadiska, pretože technické uh, aspekty sú tu veľmi dôležité. Viete, niekedy tie politické otázky ovplyvňujú tiež takéto diskusie. Takže je, je vhodnejšie prediskutovať to z technického hľadiska. Um, aby, aby teda to e, výrazne nepoškodilo ľudí e, v Sudáne, v Egypte. Považujeme to ich za naše e, bratské národy a myslíme si, že je to dobré pre nás všetkých, aby sme riadne spravovali dodávku vody aj do Sudánu, aj do Egyptu. Takže myslím si, že pozitívne sa zaoberáme týmito témami a myslím, že sa nám prostredníctvom technických diskusí e, podarí ich vyriešiť, ale aj teda zapojenie lídrov do týchto aspektov, to je tiež veľmi dôležité. No a e, Domnívame sa, že Etiópčania, um, Sudančania a Egyptiania sú naši bratia a sestry. Posledná otázka, otázka bezpečnosti uh, pokiaľ ide o um, migrantov z Eritreji, zo Sudánu a podobne. Máme tam milión uh, teda utečencov z týchto krajín. A ako viete, Minulý rok sme prijali zákon o utečencoch a máme tam možnosť, aby pracovali v našej krajine, aby dostali vodický preukaz, aby zúčastnili podnikovania, podnikania polnospodárskej činnosti. Takže tie možnosti existujú. A pokiaľ ide o bezpečnostný aspekt, tak to nie je problém, ktorý súvisí s utečencami, ktorí k nám prichádzajú, ale má to viacero aspektov, takže pokiaľ ide o utečencov, zvládame to a medzinárodná spolupráca je veľmi dôležitá. Dovolte, aby som dal niekoľko minút aj e, môjmu kolegovi, pánovi veľvyslancovi, ktorý by sa vyjadril vašim otázkam. Thank you, sir. Um, co-chairs. Thank you for having us this afternoon. Ďakujem, že tu môžeme byť dnes s vami popoludní. Chcem zdôrazniť len niektoré z tých tém, na ktoré ste poukázali. V prvom rade by som začal s priehradou. Aby som spresnil niektoré dojmy, ktoré tu zazneli, neexistuje medzinárodný zákon alebo dohoda k využívaniu vod Níla, e, kde by bola Etiópia účastníckým štátom. Egyptania to volajú medzinárodnou dohodou, ale ide o dohodu medzi e, Egyptom a Sudánom z 29. 59. roku. My sa snažíme so všetkými krajinami na pobreží Nílu dosiahnuť dohodu o spolupráci posledných 10-12 rokov. Snažíme sa o takúto dohodu, kde by bol každý zapojený spravodlivým spôsobom do využívania vôd Nílu. My chápeme, že 90 vôd v Egypte je z Nílu ale súčasne sa musíme pozrieť aj na to, ako sa tieto vody využívajú v Egypte. Dochádza k veľkému plitvaniu, dochádza k veľkému vyparovaniu a rovnako odkláňajú vody Níla do iných perspektívnych projektov, ktoré sa realizujú v Egypte. Takže suma sumarom, sumarom my chápeme, že Egypt závisí na Níle Dopad etiópskej priehrady má byť a bude minimálny a nespôsobí nejakú významnú škodu. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, že pokiaľ ide o Sudán, tu nie je problém. Sudánci pochopili, že už majú osah z tejto priehrady a preto došlo k výraznej zmene stanoviska Sudanu v súvislosti s priehradou. Problém Kahíry dnes je nielen to, čo Etiópia robí s touto priehradou, ale ide tu o situáciu s tým stanoviskom. Zdá sa, že stratili podporu Sudanu, ktorú predtým mali v otázke využívania vôd Nílu. My budeme ďalej preberať tieto technické otázky, ktoré sa týkajú e, priehrady. Premiér Aby predseda Sisi sa na budúci street, e, týždeň stretnú v Soči na samite, ktorý zvolalo Rusko. Sisi gratuloval už aby k e, Nobelovej cene za mier. Sudánsky premiér bol u nás minulý týždeň, preberal bilaterálne otázky a myslím si, že prezident Sisi informoval aj o diskusiách s premiérom Sudanu. Potom ste tu ešte spomenuli ďalší bod, ďalšiu vec. A to je terorizmus v africkom rohu a Al-Shabaab. Al-Shabaab tam stále je, avšak jeho vplyv klesá. To by ale nemalo znamenať, že budeme spokojní, pretože sú aktívni v mnohých oblastiach Somálska. Tá predstava, že by Etiópia a ďalšie e, susedské krajiny sa zapojili do stabilizácie Somálska, e, boja proti terorizmu Al-Shabu a podpora federálnej vlády Somalska, aby sa poslali na vlastné nohy v oblasti e, obrany. Je to veľká výzva pre nás, budeme pomáhať Somálsku. A budeme spolupracovať s ústrednou ako aj s regionálnou vládou Somálska. Očakáme podporu medzinárodného spoločenska ako aj Africkej únie. Pokiaľ ide o európske investície v Etiópii a náš osok z toho, ale nemáme ten pocit, že by EÚ, krajiny alebo investori mali byť patronmi Euro, e, e, Etiópie. Ale ani nikdy sa tak nesprávali. Tu ide o to, že my máme konzultácie kto, bilaterálne s členskými štátmi EÚ a Etiópia prichádza so svojimi projektami, prioritnými projektami na európske financovanie a potom EÚ poskytne tieto fondy nielen na cesty, ale aj na tvorbu pracovných miest vo vnútri Etiópie, pretože posledné 3-4 roky vidíme, a je to aj situácia, ktorá vedla k politickej zmene u nás, to súviselo so zmenou, s nedostatkom príležitosti pre mladých ľudí. Vidíme aj problémy v Etiópii, ktoré sa týkajú, povedzme, vyklčovania práce s pôdou. A vieme, že tieto problémy sú e, a súvisí to najmä s aktivitou politických aktérov v týchto regiónoch. Ide o to, že e, regionálne ruky vlády vydali túto pôdu a celá tá predstava o investíciách v Etiópii má byť o tvorbe pracovných miest. To jediné zabezpečí náš e, rast. Ak nebudeme mať prácu pre mladých ľudí, tak vytvoríme nestabilnú situáciu politicky aj sociálne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A dovolte, aby som pár slovami uzavrel naše stretnutie. V prvom rade sa chcem osobitne vyjadriť k tomu, že vaše odpovede, pán predseda parlamentu, boli veľmi ubezpečujúce, pokiaľ ide o slobodné demokratické voľby. Spomínali ste tu inklúziu, ale aj odhodlanie. Potom tie otázky rôznych politických skupín, to bolo široké spektrum a myslím si, že ste odpovedali veľmi priamo a e, nič ste nezatajovali Hovorili ste o e, uchvátení pôdy, o šababe, o klimatickej zmene, v tvorbe pracovných miest, ako aj o väzbe medzi rozvojovými politikami a bezpečnosťou. Myslím si, že ten pozitívny okamih, ktorý teraz máme, je dôležitý pre Etiópiu, ale myslím si, že je aj dôležitý pre E, celú Afriku, africký roh, pretože pozitívne správy by sa mali šíriť Afrikou. A taktiež by som chcel povedať, že tu hovoríme o spolupráci, o partnerstve. Tak je to, ako to EÚ vníma. A pokúsme sa budovať na tom, najprv tu máme impuls z DV, potom príde AFET, takže stretneme sa v Addis Abebe a ďakujem vám za dnešnú výmenu názorov.